Včerajšia zápisnica a takisto aj všetky texty, ktoré boli schované v tejto zápisnici, sú k dispozícii. Neviem, či niekto sa chce k tomu vyjadriť. Ak nie, tak môžeme pokračovať. Tým pádom to môžeme považovať za schválené. Pokiaľ ide o zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia. Prvý bod na programe schôdze sa týka diskusie spoločnej rozpravy o, tých, o jednej z najrelevantnejších tém, o ktorých môžeme teraz diskutovať a ktoré